oznámenie. Francúzske orgány nás informovali o zvolení pána Žaka Kolomiera do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 2. februára tohto roka, ktorý nahrádza pána Eduarda Ferranda. Chcel by som privítať nášho nového kolegu a chcel by som pripomenúť, že sa ujíma svojho kresla v parlamente aj vo všetkých orgánoch parlamentu a tiež používa všetky práva, ktoré sú s tým spojené a stanovené v mm, rokovacom poriadku. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči. Máte faktickú poznámku? Yes, um, I know... Pán Coburn. Viem, že máme aj máme investičnú banku. Neskôr Budeme teraz o nej hlasovať, ale zatiaľ sme ešte nehovorili o tom, že my sme do nej e, investovali miliardu a chceli by sme tieto peniaze vrátiť. E, teda chceli by sme sa k ním dostať späť. E, čakáme